Predsedníctvo bude naďalej k dispozícii, pokiaľ ide o výmenu informácií alebo výmenu názorov v tejto téme, ako podľa potreby. Ďakujem pekne, eh, dámy a páni, ďakujem pani predsednička za angažovanosť tejto veci. Ďakujem pekne. Teraz môžem oznámiť, že som dostala dve návrhy uznesení, dva návrhy uznesení, jeden eh, z EPP a potom z SAD, Renew a Greens, European Free Alliance a potom ešte od Identity and Democracy Group. E, Rozprava je uzavretá, e, hlasovať budeme zajtra. Ďalšia schôdza sa uskutoční zajtra vo štvrtok 19. septembra od 9. do 2. a od 3. do 4. Program bol zverejnený, je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu. Prerušujem schôdzu. Ďakujem pekne, príjemný večer.